El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Drahí priatelia, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda, týmto by som rád otvoril našu dnešnú schôdzu. Prvým bodom je správa, ktorú predložila pani Geringer de Ödenberg Týka sa lepšej tvorby právnych predpisov. A teraz dám slovo bez zdržiavania spravodajkyni pani Geringer de Ödenberg. Iste viete o tom, že máte k dispozícii 6 minút a môžete to rozdeliť na dve, minú- na dve časti, najskôr 4 minúty a potom 2 minúty, ale ak by ste chceli teraz vystúpiť v dĺžke 6 minút, tak je to v poriadku, len aby ste vedeli, že máte možnosť rozdeliť svoj čas a potom máte na záver ešte dve minúty. Ak chcete, nech sa páči, pani spravodajky, máte slovo. Ďakujem, pani przewodniczący. Zgodne s zasadą pomocníčov... Ďakujem pekne. V rámci subsidiarity vytvárame legislatívu tam, kde je potrebná. Toto právo je potrebné implementovať. Je správne, musí to byť transparentné a zrozumiteľné. V